bolo toto postupené právnemu výboru. Pani Lara Komi mi dala žiadosť na ochranu jej parlamentnej imunity, ako aj pán Gabriele Albertini dal e, žiadosť o ochranu jeho parlamentnej imunity v zmysle článku 6 odseku 3 rokovacieho poriadku. Sú tieto žiadosti postupené právnemu výboru. Od EPP a od zelených a